Prvý bod dnešného programu závery Európskej rady zo 16. a 17. decembra, vyhlásenie Európskej rady a komisie. V súlade s novou zmluvou predseda rady bude mať k tomu prezentáciu a vystúpi pán Herman von Rompuy. Rompuy. Srdečne vítajte v Európskom parlamente, nech sa páči, máte slovo. Pán um, predseda, vážení kolegovia, najprv vám chcem zaželať všetkým šťastný nový rok. Len toľko. A želám vám to osobne a želám vám to aj našej únii v týchto ťažkých časoch.